už je vo štvrtok. Nuž a ospravedlňujem sa pani Baceli za to, že ste museli čakať. Teraz eh, si vypočujeme od vás vašu prezentáciu na tému ceny potravín v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Nuž, poprvé by som chcela poďakovať všetkým členom nášho výboru a členom z iných výborov, ako aj z komisie, a ako každému, ktorý prispel k tejto správe. Vážený pán komisár, bolo by veľmi jednoduché požiadať e, spotrebiteľov, že keď idú e, spýtať sa ich, že keď v obchode kupujú mlieko alebo jogurty, tak prečo to tak robia? Kupujú ich kvôli baleniu alebo kvôli tomu mlieku, ktoré chcú. No, to hovorím, pretože v priebehu niekoľkých posledných rokov sme nadobudli dojem, že spotrebitelia kupujú výrobky, ktoré majú dobrý marketing, ktoré, alebo ktorým výrobcovia zabezpečia dobrý marketing, ale nesúhlasí to so skutočnou hodnotou toho produktu. Pred 50 rokmi bola situácia úplne iná. V súčasnosti polnohospodári dostávajú len polovicu z maloobchodných cien. Polnohospodári, chovateľia sú skutočne teraz len anonymnými tvárami pre spotrebiteľov. Oni sú, majú alebo ich právomoci, alebo ich úloha pri dohadovaní cien, ako aj kvalite samotných alebo zloženia tých produktov je čoraz menšia. A my sa musíme, za, my musíme zaistiť, aby sme sa sústredili na ten potravinový reťazec alebo obchodný reťazec a všetky jeho časti, tak maloobchodný ako aj veľkoobchodný pretože my tu nežijeme na nejakom divokom západe, my žijeme v Európskej únie, ktorá má pravidla vnútorného trhu, ktorá dáva niekomu možnosti ďalšieho rastu, ak pracuje transparentným spôsobom. A zaujímavé dve otázky. Poprvé prístup spotrebiteľov a výrobcov kvalitatívnou alebo kvalitnou, kvalitatívnou politikou k potravinám a potravinovým výrobkom, ale rovnako zaujímavé snahy priblížiť spotrebiteľov k samotným polnohospodárom a polnohospodárským výrobcom. Po druhé musíme zaistiť, aby sme týmto polnohospodárom zaručili dostatočný príjem a to prostrednícom náležitého financovania stratégií, kam by patrila patril aj dozor tých rôznych sektorov, ktoré patria do potravinového reťaca. Samozrejme, teraz hovoríme o malých a stredných podnikoch na miestnej a národnej úrovni, ale hovoríme aj o väčších spoločnostiach, pobočkách, ktoré majú svoje sídlo v Európe a samozrejme hovoríme o zamestnancoch, ktorí musia mať možnosť pracovať no, podľa pravidel vnútorného trhu EÚ a nie podľa pravidel medzinárodných monopolov. Hm, dnes, keď ceny výrobcov klesajú, hovoríme o koncentráciách, ktorá sa uskutočňuje v týchto vo všetkých častiach výroby, nielen v spracovateľských a výrobných továrniach. Čo znamená, že sa neuplatňujú pravidlá hospodárskej súťaže, sme svedkami rôznych špekulácií, na čo potrebujeme odpovedať akčným plánom pre tento sektor. Vážený pán komisár, ďalšie, ďalšia intervencia komisie by mohla byť a mohla by sa týkať dozoru nad potravinárskym sektorom. To je samozrejme, tento je samozrejme pod veľkým tlakom špekulatívnych investícií. Ľudia majú pocit, že v potravinovom reťazci, v maloobchode, v správodcovateľskom priemysle a v producentskom priemysle tieto stále zdvíhajú ceny pre domácnosti. A ja si myslím, že ak schválime túto správu, alebo podporíme správu Výboru pre poľnohospodárstvo, tak začneme riešiť problémy, ktoré na tomto trhu existujú. A to by malo byť v prospech európskych občanov, ako aj polnohospodárov, rovnako v prospech rozvojových krajín a malo by to vytvárať pocit bezpečnosti a istoty a dôvery v inštitúcie a pravidla nášho vnútorného trhu. Takže ďakujem veľmi pekne. Na začiatku by som chcel poďakovať pani Baceli a členom výboru pre polnohospodárstvo, ktorí v takom veľmi príhodnom čase vypracovali túto správu. Ako všetci viete, tak recesia vedie k rýchlemu poklesu aktivít polnohospodárskeho sektoru. Polnohospodársky sektor zažíva skutočný pád cien čo má negatívny vplyv na príjem polnohospodárov. A to hlavne v sektoroch eh, s veľkou pridanou hodnotou, ako eh, mliekárenský priemysel. No a ak chceme zmierňovať eh, dopady krízy, tak polnohospodárstvo zohráva veľmi dôležitú úlohu a rovnako zaistuje, aby spotrebitelia dostali čo najkvalitnejšie výrobky. A preto Potravinová bezpečnosť a ceny potravín zohrávajú pre komisiu veľmi dôležitú úlohu. Z dlhodobého a strednodobého hľadiska môžeme mať obavy pred eh, vysokými cenami, avšak s náležitými opatreniami tomu dokážeme predísť a dokážeme zaistiť spotrebiteľom stabilné ceny. Ja zdieľam obavy, ktoré sú vyjadrené v tejto správe ohľadne fungovania potravinového sektora. A rovnako spotrebiteľom potrebujeme poskytnúť viacej informácií a pridanú hodnotu informačným reťazcom. No a komisia za ostatné roky a pri hlavnosti opatrení na zlepšenie situácie v tomto sektore. Máme vysokú alebo skupinu na vysokej úrovni a pre priemysel polnohospodársky a potravinársky Ehm, vypracovali sme zelenú knihu, ktorú sme predstavili minulý rok eh, pre, na túto tematiku. Ehm, komisia v decembri minulého roku ehm, vydala oznámenie o cenách potravín, kde sme stanovili cestnú mapu pre ceny potravín. Potrebujeme ďalej pracovať podľa tejto eh, cestnej mapy a musíme Ehm, založiť monitorovací centrum pre ceny potravín a potravinových produktov, tak aby sme dokázali ehm, stabilizovať situáciu pre spotrebiteľov, čo priniesie transparentnosť a dá nám prehľad o fungovaní ehm, polnohospodárskeho potravinovského sektora. Toto je pridaná hodnota, alebo sektory s pridanou hodnotou, ale celý potravinový je veľmi dôležitý vidíme, ako rôzni aktéry, ako majú silu v rokovaniach, pretože ich, ich pozície nie sú teraz rovnocenné a musíme no, zaručiť, aby tá pridaná hodnota bola rovnomerne rozložená medzi všetky rokovacie strany a aby sme zaistili potravinovú bezpečnosť pre Európu. Malo obchod v polnohospodársko-potravinárskom sektore môže počítať s podporou EU v tomto se. A preto komisia predstaví a schváli cestovnú mapu, ktorá bude reagovať na niektoré z obav, ktoré vyjadruje pani Baceli vo svojej správe. Ďakujem veľmi pekne. O správe budeme hlasovať o čtvrtok. No a teraz mm, vidím pani Badiaj Kuše štúdium umenia v Európskej únii je správa. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán eh, predseda. Eh, vzdelávanie